by som si chcel pripomenúť pamiatku e, kolegu, ktorý zosnul minulý rok, Marko Panella, dlhoročný e, e, kolega. Počas jeho dlhej činnosti som ho často stretol a mal som tu čest ho spoznať. Dámy a páni, spoznal som ho ako vynimočného vášnivého človeka jeho vášeň zasvetil obhajovaniu ľudských práv, pacifizmu, pluralizmu v našej spoločnosti. Bol to rozhodujúci e, odporca e, trestu smrti, bojoval za práva väznených, bojovník, e, za práva homosexuálov. Veľmi odvážny bojovník za zrovnoprávnenie mužov a žien Poznal som ho ako silného proeurópana. Jeho vplyv presahuje e, vplyv jeho vlastnej strane i hranice jeho krajiny. V mnohých ohľadoch pán Panela bol naozaj priebojníkom jeho povaha viedla k kontroverzným rozprávam v našej spoločnosti v, na európskej pôde i doma v Taliansku. A Európa e, v jeho osobe stráca veľmi angažovaného e, zástancu ľudských práv. Dnes je tu mnoho jeho kolegov a e, najbližších spolupracovníkov a priateľov. Jeho prácu by sme radi pokračovali v mene Európskeho parlamentu by som rád e, vyslovil sústrasť e, jeho rodine, jeho priateľom, jeho druhom a vysloviť teda veľkú úctu. Dámy a páni, na pár okamžikov preruším teraz zasadnutie.